Ide tu obehové hospodárstvo, ide tu vysvetlenie komisie, vyjadrenie komisie, takže ako prvý dostane slovo pán podpredseda komisie, pán Timmermans, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán rečník po maďarsky. Dnes ráno sme prijali veľmi dôležitý balíček, pokiaľ ide o hospodárstvo na úrovni komisie. Je to výsledok intenzívnej tímovej práce, a skutočne je radosťou, že môžem tento balíček vám dnes predstaviť spolu s pánom podpredsedom Katajnenom a komisárom Velem. Áno, ten je tu tiež. Ide to inovatívny spôsob práce na úrovni komisie. Spolupracovali sme s viac než polovicou komisárov počas celého roka na to, aby sme všetko takto pripravili pretože ak chceme túto transformáciu dosiahnuť, tak potrebujeme všetky oblasti v našich aktivitách zaangažovať. A Takýto nový spôsob práce je niečím, čo je správnym spôsobom, ako bude komisia postupovať smerom dopredu v budúcnosti. V týždni, keď začal COP21 v Paríži, myslím, že to je skutočne dobre načasovaný návrh. Kroky, pokiaľ ide o BV hospodárstvo, to súvisia s našou klimatickou politikou viac, stále viac vidíme, že širšie benefity obehového hospodárstva, pokiaľ je znižovanie emisí uhlíka, sú prospešné. Máme tu viacero iných dobrých dôvodov, aby sme sa uberali preč smerom k obehovému hospodárstvu, od toho lineárneho hospodárstva. Populácia na svete stále narastá. Je tu, veľk, tu veľké nároky, pokiaľ ide o vodu, potraviny, priestor a energiu. Nemôžeme už jednoducho e, sa opierať iba na ten konzumný spôsob života ako doteraz. Obehové hospodárstvo má, predstavuje určitú zmenu je to program zmeny. Nie je to iba zmena potrebná pre životné prostredie. Je to jediný model, ktorý má zmysel z dlhodobého hľadiska pre naše európske hospodárstvo. Má to hospodársky význam, na to by sme využívali prírodné súroviny lepším spôsobom. Európa nemôže konkurovať, pokiaľ ide o platy. Niekedy sa snažíme a vždy to prehráme. Európa nemá takisto ani také isté surovinové bohatstvo ako iné časti sveta my máme obmedzené množstvo druho, e, surovín a jednoducho, keď sa vyčerpajú, tak už ich nemáme. A preto a vlastne to obehové hospodárstvo ponúka možnosť znovu opätovne využívať suroviny, ktoré už boli použité a takýmto spôsobom podporiť aj zelené technológie. Takže otázka nie je, či chce Európa skutočne ísť smerom k obehovému hospodárstvu, skôr tá otázka znie, ako my na našej úrovni môžeme pomôcť našim firmám, občanom a členským štátom, aby sa dostali tam, kde sa musia dostať, potrebujú dostať a majú dostať, aby sa tam dostali čo možno najrychlejšie a v dobrom stave. Ten balíček, ktorý my dnes navrhujeme, týmto balíčkom chceme ponúknuť konkrétnu dynamiku pre tento pohyb smerom k obehovému hospodárstvu a zrýchliť túto, tento pre, prelom čo tu ponúkame? Komplexný rámec európsky, v rámci ktoré Európa musí zaznamenať jasný pokrok smerom k obehovému hospodárstvu. Ide tu o prístup, ktorý vychádza z inovácií a z jednotlivých stimulov. Je to jasný signál pre hospodárskych operátorov, že zjednodušujeme jednotný vnútorný trh v Európskej únie, aby sme vytvorili nové príležitosti pre podniky a aby sme e, naštartovali trh z prírodnými surovinami. Takže vlastne my chceme využiť tie suroviny od, v celom tom reťazci, od využitia tej suroviny až po jej koniec a znovu recykláciu. Chceme to podporiť a prostredníctvom našich finančných nástrojov a financií, ktoré do toho investujeme. Náš akčný plán a naše návrhy, ktoré sme prijali vlastne dnes, sú podporené z oboch strán a takýmto spôsobom prispejú vlastne k tomu, aby sa zaznamenal jasný pokrok smerom vpred. Kolega pravdepodobne bude hovoriť ešte detaľnejšie o tých opatreniach ďalších, ale ja sa budem venovať práve odpadovému hospodárstvu. A pokrok v tejto oblasti je našou prioritou. Potrebujeme ciele, e, stimuly pre recikláciu a opätovne využívanie surovín. Chceme robiť všetko preto, aby zdroje zostali v určitom obehu, aby boli k dispozícii pre spotrebiteľov odpad nie, odpad nie je spracovaný tak, ako by mal byť. Z celkovej produkcie odpad v Európskej únii iba 36 odpadu bolo efektívne zrecyklovaného. Takže 37 odpadu e, vlastne išlo už buď na skládky alebo e, do spalovní strata takéhoto materiálu, týchto súrovín je vlastne strata potenciálu, konkurencieschopnosti takýmto spôsobom. Nevyužívame ten potenciál, ktorý máme. Zlepšenie potenciálu odpadového hospodárstva si vyžaduje aj novú legislatívu. Ten legislatívny balíček, ktorý sme dnes prijali, prednesie vlastne stabilný politický rámec na to, aby súkromní aj verejní aktóri naprieč celou Európskou úniou mohli sa sústrediť na investičné stratégie, pokiaľ ide o opätovné využívanie a recikláciu týchto súrovín budúcnosti. Je to ambiciózne, áno. Poviem teda iba toľko, že toto je pravdepodobne najambicioznejšia legislatíva na celom svete a obsahuje najprísnejšie štandardy a ciele na celom svete. Náš návrh zníži aj administratívne zaťaženie pre malé a stredné podniky a verejnú správu tým, že sa zlepšia definície a zjednodušia pravidla, pokiaľ ide podávanie správ. Zároveň to odzrkadlo aj vysokú mieru ambícií a naše návrhy berú do úvahy aj jednotlivé rozdielne skutočnosti, ktoré tu máme v jednotlivých členských štátov štátoch. Tie rozdiely v tých členských štátoch sú obrovské, ale našim cieľom je dosiahnuť určitú konvergenciu práve k tým najlepším overeným postupom. Chceme postupovať tak, chceme postupovať v súlade s koheznou politikou. 5 miliard eur máme už k dispozícii, pokiaľ ide o obdobie do roku 2020. Plitvanie odpadom je práve tá oblasť, kde chceme zaznamenať rýchlu zmenu z hospodárskeho aj sociálneho hľadiska je jednoducho morálne neakceptovateľné, že toľko, toľko potravín sa každý rok vyhodí do koša. V septembri sme prijali ciele pre udržateľnosť a je tam aj cieľ, pokiaľ ide o znížiť o polovicu plitvanie potravinami e, v patričnom období a takýmto spôsobom posilniť potravinový reťazec. Európske členské štáty sa zaviazali, že tieto ciele budú dodržiavať a za týmto účelom prednesieme metódu na to, aby sme kvantifikovali mieru plitvania s odpadom, aby sa to dalo potom napraviť. Spolupracujeme ruka v ruke s členskými štátmi, s účastnenými stranami na platforme, aby sme podporili práve dosažiteľnosť našich cieľov. A teraz, ak môžem, pani predsednička, dám slovo pánovi podpredsedovi Katajnemu. Nech sa páči. Tak, Katajne, you have the floor. Vážená pani predsedníčka, vážení eh, poslanci, veľmi rád tu s vami podiskutujem. A chcel by som si s vami prediskutovať tento veľmi dôležitý balíček návrhu komisie. Je to súčasť Európskeho investičného balíčka. Obehové hospodárstvo je fenoménom globálneho hospodárstva, ktorý je E, možné porovnať napríklad s globalizáciou, ktorú zažívame za posledných 20 rokov. Nie je to nejaký vedľajší účinok alebo sekundárny prvok e, trhového hospodárstva, je to globálny megatrend a v budúcnosti sa stane ešte významnejším. Balíček, ktorý navrhujeme, je ambicioznejší ako predchádzajúci legislatívny balíček o odpadoch. Teraz chceme celý ten krúh uzavrieť, chceme hovoriť o obehovom hospodárstve. E, tento balíček je to balíček konkurencie, schopnosti a jednotného trhu. Aký ambiciózny bude, tak to e, od toho bude závisieť aj rýchlosť, s akou e, vlastne sa bude tento balíček riešiť Ide tu o to, aby sa spotrebiteľom umožnilo, aby podnecovali podniky k tomu, aby sa posunuli od lineárneho hospodárstva k obehovému trhovému hospodárstvu. Náš balíček je začiatkom celej cesty a netransformuje európske hospodárstvo zo dňa na deň z existujúceho lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo ale vďaka nemu môžeme vytvoriť dobrý základ a načetnúť štruktúru pre ďalší model obehového hospodárstva a z neho vyplývajúcich iniciatív. Dva prvotné legislatívne návrhy doplní akčný plán. V akčnom pláne máme návrhy na dizajn produktov a na vytváranie sekundárneho e, trhu surovín. Návrhujeme aj priemyselné symbiózy s tým, že uznávame hodnoty vedľajších e, produktov. E, cieľom je predloženie jednotného trhu v EÚ a to je aj tá najdôležitejšia súčasť jednotného trhu v EÚ. Je to dôležité, pretože stále existujú bariéry pre podniky a to im bráni využívať suroviny a zdroje. Práve preto musíme vytvoriť trh so sekundárnymi súrovinami a vytvoriť pre ne príslušné štandardy. Musíme rozšíriť náš vnútorný trh. Rámec pre ekodizajn je nástroj, ktorý má posilniť rozvoj tam, kde sú e, tieto suroviny ľahko e, recyklovateľné. Rozšírime túto, tento dizajn od energetickej účinnosti až po efektivitu pri využívaní zdrojov. Ekodizajn je dôležitý pri vytváraní rovnakých podmienok spotrebiteľov voči podmienkam. Rovnaká stratégia je ohlásená aj pre plasty, čo je veľmi dôležitá komplexná téma. Dnes iba štvrtina celkového plastového odpadu sa recykluje, zvyšok končí na skládkach a to má závažné environmentálne aj ekonomické dopady. Veľkej časti plastov sa dostávajú do oceánov a my všetky tieto témy chceme riešiť na základe tých najnovších poznatkov. Okrem toho chceme pripraviť revidované nariadenie o hnojivách, ktoré bude rozlišovať medzi organickými hnojivami a hnojivami, ktoré e, sú založené na odpadoch pripravíme aj legislatívny návrh k minimálnym štandardom pre opätovné používanie krmív. E, orgány, počínajúc komisiou, budú podporované tým, aby začlenovali kritéria obehového hospodárstva do verejných zákaziek, čo má veľký potenciál pre obehové hospodárstvo, práve verejné zákazky predstavujú asi 20 HDP EÚ. Preto budeme e, tieto e, princípy e, presadzovať aj v nových princípoch pre, napríklad pre zelené zákazky. No a napokon komisia dôrazne podporuje inovácie. Aby skutočne nastalo obehové hospodárstvo, musíme zmeniť premýšľanie o spotrebe a o výrobe. Musíme zaviesť nové technológie a biznis modely, ktoré budú formulovať našu budúcnosť. Horizon 2020 v rámci pracovného programu na roky 2016 a 2017 vyčeníme 620 e, miliónov eur na inovatívne projekty. 5,5 miliardy z euroštrukturálnych fondov je takisto vyčlenených na účely obehového hospodárstva. EFCI môže okrem toho financovať projekty, ktoré budú boť joint venture medzi verejným a sek- súkromným sektorom, alebo to budú čiste súkromné investície. Takže poslankyne a poslanci, tým, že e, tieto návrhy implementujeme čo najrychlejšie, môžeme dosiahnuť hospodársky, ekologický, ale aj spoločenský prospech, pretože sa, budeme transformovať naše lineárne hospodárstvo na obehové tržné hospodárstvo. Dajme spotrebiteľom príležitosť túto transformáciu viesť vlastnými e, voľbami. E, posilníme konkurencieschopnosť našich e, firiem a pomôžme im. Ďakujem, pán Katajnen. Teraz e, e, rečníci za skupiny, pán Lavia ako prvý. Pani predsedajúca, Musím sa poďakovať podpredsedom za to, že za komisiu vyvinuli také obrovské úsilie a predložili tento návrh, ktorý sme my tak veľmi chceli v Lani. Je to návrh, ako definovať veľmi ambiciozne ciele. Je to veľmi ambiciozne a určite to zapadá do e, balíčku obehového hospodárstva, ale nemôžeme to vyhodnocovať iba za na základe stanovených cieľov v oblasti odpadov. Ja si myslím, že je to ambiciozne, pretože nám dáva možnosť, aby rôzne štáty, ktoré majú rozličné podmienky, aby mohli splňať tieto ciele. Takže to musí byť veľmi vyvážený návrh, ktorý zohľadní existujúcu situáciu. Možno by sme mali aj niečo hovoriť aj o food waste, teda o plitvaní potravinami. Tam by sme chceli viac informácií, ale určite bude možné tento návrh ešte vylepšiť a tak, aby to bol čo najvyváženejší balíček, tak ako si to želá parlament. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz pani Bonafé. E, pán komisár, páni podpredsedovia, predložili ste nový návrh obehového hospodárstva. Poved, slúbili ste, že to urobíte do konca roka. Diskutujeme o tom dnes. Ďakujeme. Tento návrh uzatvára celý cyklus, pretože je to presne to, čo tu chýbalo. My tu máme jasné termíny, jasné lehoty a stanovili sme si, že ak treba náš ekonomický systém teraz zmeniť z lineárneho systému na cirku, cirkulárny alebo obehový, tak tento e, pohyb podporujeme, ale nemôžeme si dovoliť, aby 100 e, milióny tón odpadov boli premrhané a pritom by sa mohli využiť v Európe ako suroviny. To je veľká chyba posudzovať obehové hospodárstvo len z hľadiska ekológie a odpadov. E, v rôzne generálne riaditeľstva v komisii pracovali na tomto návrhu a to poukazuje, že Obehová politika je mainstreamová politika, ktorá prechádza všetkými rezortami. Je tu však jeden bod, ktorý podľa môjho názoru treba splniť 70 recyklácie mestského odpadu. To tam chýba. Chýba tam, chýba tam ďalší cieľ, napríklad ako prevencia, e, cyklus odpadu a mrhanie. My máme radi ciele, ale pre, problémom nie sú tak percenta, ale vážení komisári, problémom je mať ambicióznu roadmap, ktorá musí byť vždy dôveryhodná a musíme mať aj merateľné ciele, ktoré budú ambiciozne, ale dosiahnutelné. Ak chceme skutočne prejsť na obehové hospodárstvo a chceme byť konkurencieschopní, musíme E, mať taký systém, ktorý bude znižovať odpady a podporovať recykláciu a opätovné používanie. Preto socialisti a demokrati, my sme veľmi za to, aby sme neznížili túto látku a toto očakávanie. Ďakujem. Áno, ďakujem. E, pani predsednička Tracy Skeš a toto bol výraz, ktorý ste použili. E, teda treba lepšie aktualizovať energetické e, ceny a energetické spotreby. Ale ja mám niekoľko kritických bodov. Hovorili ste o veľkých rozdieloch medzi členskými štátmi pri aplikovaní legislatívy vzhľadom na e, ciele 2020. Vo, vo Flámsku máme e, veľké percento odpadu recyklovateľného, ale v niektorých členských štátoch e, spotrebu, e, takisto majú recyklovanie až na 80%, ale treba to zlepšovať. Aké kroky urobí komisia? Otázka ambícií a ambicioznosti e, návrhu komisie je e, je taká, že vlastne sa navrhuje znížiť naše ciele a to nie je dobré. E, mali by sme mať také alternatívy, na ktorých by mohli všetci participovať. Po druhé, nemôžeme myslieť iba na krajiny, ktoré majú ťažkosti. Musíme myslieť aj na krajiny, ktoré stoja v čele inovácie. No a na záver, jeden zákaz. E, plitvaň, mali by sme presadiť aj zákaz plitvania surovinami. Ďakujem. Képviselő úr következik. Önnek egy perc áll rendelkezésére. Na minútu má slovo pán Gebrandy. Ďakujem. Pred rokom e, ten politické, politické rozhodnutie, kedy sme sa rozli stiahnuť ten balíček. A teraz vieme, kde sme. Máme tu prvý návrh E, ktorý je slabší než ten predtým. A ja očakávam, vidím, že, e, e, že komisia sa pustí do rady a že zvýšia sa ambície. Ja som ochotný to urobiť. A máme tu po druhé akčný plán, ale je to akčný plán, kde tie akcie sú asi obmedzené len na budovu v Berlemonte To je taká slabšia okopírovaná verzia eh, ro- eh, roadmapu z roku 2000, cestovnej mapy z roku 2011. Ma- takže nemáme dvoj, ale štvoročný skos. Ja som očakával po silnom jazyku zo strany komisie, že príde zrýchlenie prechodu k eh, obehovému hospodárstvu. Obávam sa, že týmto akčným plánom sa tak nedeje a preto vyzývam komisiu, aby zrýchlila svoje, svoje tempo. Ďalším rečníkom je eh, pán Abounds. Ďakujem pani predsednička, pán Timmermans, pán Katajnen. Eh, váš návrh, eh, na vášmu návrhu chyba vízia, konkrétne opatrenia a implementácia a to brzdí potenciál tohto návrhu. A my skutočne to potrebujeme, aby sme vytvorili skutočné obehové hospodárstvo, lebo to potom e, virtuálne zruší odpady. Pokiaľ ide o e, finančný rámec a spravovanie odpadu, e, komisia uznala, že všetky odpady musia splňovať kritéria recyklovania. Napríklad žiadny odpad by e, nemali ísť do spalovní, ak to nebude potrebné a odôvodnené. Ja vás e, žiadam o väčšie ambície v oblasti prevencie a opätovného užívania. To je cieľ recyklovania a je to možné dosiahnuť a je to dobré, aj aby sme vo všetkých aspektoch pokračovali viac a rýchlejšie a už to niektoré e, krajiny aj ukázali. Ďakujeme a ďalším rečníkom je, je pán Škrlec. Dva a pol minúty. Timmermans, e, ispunili ste obećanje od prije godinu dana da ćemo do kraja... Vážený pán e, Timmermans, vy ste tu predniesli sľub, že do roku 2015 budeme mať návrh balíčka o obehovom hospodárstve. Balíček je tu, ale my nemôžeme povedať, že to sú práve veľmi ambiciozne opatrenia. Naša ekonomika stratila inerciu a aby Euró- práve preto, aby sa európska ekonomika rozhodla pre obehové hospodárstvo. E, tento návrh je dobrá vec, ale sú tam isté veci, ktoré tam ešte chýbajú, napríklad v oblasti recykla, recyklovania zdrojov, ktoré by malo byť povinné, ďalej indikátory, e, zníženie e, znečisťovania morí a redukcia e, plitvania potravinami. Vám chcem pripomenúť, že v júli tohto roku Európsky parlament hlasoval za toto všetko, ale všetko sa to ako si stratilo v kuloároch Európskej komisie. Toto nie je nič nové, je to len istá reformulácia smernice o odpadoch. A všetko ostatné sú len opatrenia akčného plánu bez e, konkrétnych opatrení. Pán Timmermans, aké sú garancie, ktoré Európska komisia môže poskytnúť, aby tieto opatrenia boli skutočne aplikované v praxi? aký je e, tento trh, o ktorom vy hovoríte, že to bude garancia aplikácie, lebo dnes to neexistuje. Hovoriť, že odpady sa recyklujú a že sa stanú energiou, tak to e, bude akýsi, akési zvonenie na poplach, lebo naša ekonomika nepotrebuje spalovne, veď to nás zavedie do doby kamennej. My musíme byť na čele na, vo svetovom meradle. Vy ste urobili niekoľko dobrých vecí. Umožnili ste, aby krajiny, e, ktoré teraz môžu e, splniť svoje ciele, ale ako chcete e, dovoliť a umožniť týmto krajinám, keď hovoria, že nemôžu E, cieľe splniť, ako chcete tým krajinám pomôcť. Krajinám, ktoré nemôžu splniť to, čo slúbili. Ako to chcete robiť s týmito krajinami? Euh, A teraz na minútu UFDD. FDD. ďakujem, pani predsednička. Žiadny odkaz na fosílne paliva nič sa tam nehovorí o skládkach, nič sa tam nehovorí o opätovnom používaní surovín, o recyklovaní mestského e, odpadu. V roku 2030 by to malo byť 70 pokiaľ ide o obaly, odpady z potravín, žiadny konkrétny záväzok, žiadny konkrétny údaj. Ja som si vaše slova vypočul a to nie je ambiciózny návrh, pretože to sú slova bez významu, podľa môjho názoru, bez obsahu. a niektorí poslanci sú vašimi kumplicmi, ale ja si myslím, že tento návrh pre nás nie je dobrý. Ďakujem. Ďakujem. Vážení podpredsedovia, dámy a páni, komisii by som chcel vysloviť blahoželanie, že ste dnes predlžili tento návrh, to je to rozhodujúce. Tento ambiciózny, e, no je ambiciózny, to je s otáznikom, E, určite iný a súhlasím s, tým, s tými, ktorí hovoria, že plýtvanie potravinami my by sme boli očakávali tak trošku viac. E, tu predložíme pozmujúce návrhy. Je dôležité na tom pracovať a aktuálne práve chcem hovoriť o ochrane e, klímy. Keď je odpad na skládkach, tak vzniká metán a to je oveľa silnejší skleníkový plyn ako CO2 v Nemecku e, najväčšia čiastka, 20 e, e, hospodárstva každého podniku je vlastne recykl, recyklácia, to je veľký, veľký podiel. To si treba pozrieť do podrobností, musíme teraz pracovať, nemali by sme mať len principiálne diskusie. Ďakujem za pozornosť. Pán Parňo, jednu minútu. Ja som to napísal do vašej správe ohľadne COP21. COP21, Parížsky summit, to nie je len summit boja proti klimatickým zmenám, ale aj je to summit o zmene ekonomických paradigiem a práve táto, toto obehové hospodárstvo to umožní a umožní aj tá, tento návrh smernice, ktorý je správny, umožní úspory v oblasti surovín. Nezabúdajme, že 630 miliárd eur to je e, obchodný deficit Európskej únie, e, ktorý je spôsobený práve nedostatkom surovín. Ďalej tu vzniknú 2 milióny pracovných miest vďaka obehovému hospodárstvu. E, životné prostredie o 43 sa zníži, znížia emisie CO2 a do roku 2050 o 83 To sú výhody obehového hospodárstva, ktoré idú správnym smerom, tak ako sa o tom diskutovalo v Paríži počas COP21. Pán Henkel, minút. Čo mne pri riešení tohoto e, materiálu e, bije do očí, e, ako bývalý manažer WWF, ako aj z ďalších pozícií môžem povedať, je to, že Veľmi často sa tu operuje ideologickými argumentami, namiesto toho, aby sa použili argumenty vedecké. Napríklad je tu možnosť e, znovu využitia PVC. Niektorí ľudia v tomto parlamente e, nevyhnutne e, tvrdia, že treba ho spalovať. Samozrejme, to odporuje obehovému hospodárstvu. McKenzie skonštatoval, že do roku 2030 ekonomicky organizované obehové hospodárstvo e, by mohlo e, usporiť miliardy eur. Teraz poviem moje ceterum cenzio. Ja som toho názoru, že by sa mala e, odstrániť spoločná mena, pretože tá vedie k všetkým sporom. Ďakujeme, slovo má pán Telička. Ďakujem. Pozrime sa na terajšie skutočnosti. Tie sú následovné E, balíček e, o odpade sa zablokoval v Rade. EU je v rozkole. Sú tu krajiny, ktoré majú veľmi zlý, zlé e, odpadové hospodárstvo. Máme tu falšovanie údajov, nemáme tu pre definície. Takže toto je taká skutočná situácia. A na tomto pozadí si myslím, že to, čo prinášate, je nejaký koncept a to chcem zdôrazniť, ceniť. Samozrejme, že môžeme diskutovať o číslach, či to je 60% alebo iné číslo, ale treba byť ambiciózny v tom, aby ten koncept išiel do praxe a do implementácie. E, možno, že tá, preto tá studená sprcha od kolegov nie je až taká oprávnená. Ešte dve poznámky. Jedna sa týka e, definícií štat, e, štatistík a údajov. To nebude také ľahké, ale okrem ekonomických e, E, stimulov sa pozrime na to, čo by sme mohli urobiť, pokiaľ ide o e, daňové stimuly a ďalšie. To je oveľa širšie. Musím ukončiť, snad budem môcť pohovoriť v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Telička, pán Florenc, minút. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán podpredseda, pán Vele. Ja nie som nespokojný. Ja som bol nespokojný, keď komisia stiahla ten návrh. Vy ste nakoniec dodržali slovo, dátum platí a myslím, že teraz vlastne sa dostalo do vedomia občanov a politiky, že potrebujeme novú politiku zdrojov a to je dôležitý faktor. Počúvam to, že percentuálne vyjadrenia zohrávajú veľkú úlohu. Ja by som chcel povedať iba toľko, nespadnite do tejto pasce, pretože pokým nemáme žiadne kritéria, žiadne metódy, ako by sme vedeli, že ako sa dostaneme k cieľom, tak v Nemecku máme možno lepší úroveň, v Taliansku inú úroveň, ale výsledok môže byť úplne iný. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa intenzívne venovali práve otázkom, že čo to znamená recyklácia, treba sa tomu venovať. Ja by som sa pozrel najradšej na kapitolu akčného plánu, predstavujem si ju skôr trochu precíznejšie, pretože o to tu hlavne ide. Pán podpredseda, na tom budete musieť ešte pracovať, čo možno najrychlejšie, aby to bol skutočne taký celkový balíček Pán Pavľuči, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Balíček a oznámenie o obehovom hospodárstve to je krok vpred. Nám sa páči systémový prístup k tejto problematike, e, pretože o ide len cestou jednotlivých sektorov a mrhanie potravinami, organizácia výroby, udržateľné zdroje a tak ďalej. To sú otázky, ktoré navzájom súvisia. E, prístup e, k veci je správny, ale nie všetko nás uspokojuje. Napríklad ambiciozne ciele by mali byť konkretizované prostredníctvom legislatívnych aktov. Áno, čas tiež nie je nezávislou hodnotou, takže my by sme mali vyvíjať tlak na radu, aby riešila veci, ako je kauza Volkswagen, e, termíny, plnenie cieľov, ukazovatele, ktoré treba pri, prijať, úroveň znečisťovania morí, rešpektovanie záväzkov OSN, teda zníženie mrhania potravinami do roku 2030, teda treba stanoviť jasné termíny a jasné legislatívne záväzky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia dnes prijala balíček opatrení, kde ide predovšetkým o recykláciu a Ide tu o pokrok, ak to porovnáme napríklad s predchádzajúcimi projektami. Treba však zdôrazniť aj to, že tento plán musí byť realizovaný v spolupráci s miestnymi úradmi a v spolupráci teda so spoločnosťou. Predtým komisia bola kritizovaná, pretože sa hovorilo, že tieto nové ciele nezabezpečia toľko zamestnanosti ako projekty, ktoré sme tu mali predtým, ale musíme byť pragmatickí musíme takisto si uvedomiť, že tu je veľmi dôležitý bod. Recyklácia toxických produktov. Niekto už spomenul napríklad PVC, ale PVC ide momentálne stále na, sladku, na skladku a tieto situácie treba zmeniť. Niektoré krajiny majú lehotu na túto zmenu oveľa dlhšiu, ako by bolo treba, a preto by bolo dobre dať týmto krajinám možno ešte 5 rokov viac na to, aby znížili tú situáciu o 50 e, Pani podpredsednička, pán komisár, v posledných rokoch konflikty a globálne e, krízy nám nedali veľa nádeje a dôvery v budúcnosť. A toto je ďalší dôvod, aby sme zdôraznili význam e, politického konsenzu na najvyššej úrovni, ktorý sa načrtol v Paríži. Nede tu len o zastavenie globálneho otep- oteplovania, ale aj o e, ekonomické a sociálne zmeny. O posolstvo z Paríža sa podobá posalíka. Je potrebné, aby planéta a ľudia sa stali centrom udržateľnosti a potrebujeme udržateľné využívanie zdrojov a e, práve tým budeme môcť udržať rast, zamestnanosť, redukciu nerovnosti alebo e, obmedzovanie biodiverzity. Máme nádej a optimizmus. Nemôžeme dopustiť, aby, e, aby demokracia a, a životné prostredie sa stali akými si čiernymi ovcami tejto rozhodujúcej stratégie. Ja verím, že s dobrými materiálmi sa dostaneme do dobrého cieľa. Grazie, Ďakujem, pani predsednička. Pani zástupcovia komisie, aby sme garantovali udržiteľný rast, musíme využívať disponibilné zdroje inteligentnejšie. Obehová ekonomika je nutnosťou, potrebujeme znížiť, e, znižiť využívanie surovín, musíme byť efektívnejší, znížiť e, spotrebu energie. Len tak budeme konkurencieschopnejší vo svete a pomôže našim tradičným e, sektorom, ako je ocel a hliník. A toto bude takisto motiváciou pre celú ekonomiku. My sme za tieto balíčky ekonomiky, e, lebo sa snažia stimulovať udržateľný rast a tvorbu nových pracovných miest. Tento balíček je ďalším krokom k reindustrializácii únie a to je veľmi dobré, aby sme cieľ dosiahli 20 HDP E, ktoré sa budú u nás vyrábať, e, tak k tomu je, je, je, potrebné, je to potrebné, je potrebné bojovať proti klimatickým zmenám a je potrebné udržať priemysel v Európe. Ďakujem. Modrá karta, pán Taja. Príjmate modrú kartu? Monsieur Tajani, est-ce que vous êtes d'accord? Súhlasíte s modrou kartou? Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Spomenuli ste tu dve dôležité veci, pokiaľ ide o náš vzťah k tej, tomu zelenému priemyslu a pokiaľ ide o európske peniaze a ich vynakladanie. Sú tu prípady, kde vlastne obehové hospodárstvo prináša skôr nevýhody ako výhody. Napríklad použité pneumatiky. Častokrát sa z financií európskych peňazí e, recyklujú a znečistuje sa pri tom životné prostredie. Takže ako si to dáte dokopy? Ďakujem pekne. Samozrejme, musíme nájsť ten správny kompromis. A ja som sa o to vždy ako komisár snažil. Snažil som sa nájsť kompromis medzi environmentálnou a priemyselnou politikou. Ak by sme mali zladiť záujmy ekológie a priemyslu, tak určite to bude úspešné. A tretia priemyselná Revolúcia musí byť zelená revolúcia. Mm, samozrejme musíme ísť po jednotlivých sektoroch a hľadať kompromisy, aby sme podporovali priemysel a neohrozovali životné prostredie. Ďakujem a teraz prejdeme k spontánnym e, vystúpeniam. Ďalší rečník, nech sa páči e, pozdravljam gospodina podpredsedníka. ďakujem pani E, chcem privítať pána prvého podpredsedu. Splne s ním súhlasím, že my nemôžeme byť konkurencieschopní platmi, ale dobrým riadením zdrojov. Áno, obehové hospodárstvo je e, tou najväčšou výhodou po, vo zdrojoch, ktorými disponujeme. E, ide tu o to, aby sme používali zdroje, ktoré sme až doteraz vyhadzovali. Toto je veľký krok dopredu. E, tento balíček je veľkým pokrokom, pretože my e, na prv, do prvého plánu kladieme dobré riadenie a využívanie produktov. E, nulové plýtvanie je dobré rozhodnutie, ale e, pokiaľ ide o spalovanie nevyužiteľných zbytkov, tak to je dobré riešenie a samozrejme, že bude možné E, šetriť aj prostredníctvom ekologického dizajnu a recyklovaním. To všetko nám pomôže aj pri zamestnanosti. Komisia predložila v roku 2015 nový návrh o obehovom hospodárstve, e, rešpektuje záväzky parlamentu, lebo my sme k tomu v júli prijali uznesenie, avšak balíček je menej ambiciózny. My sme očakávali väčšie ciele v oblasti recyklácie 70 mestského odpadu by sa malo recyklovať, ale tu sa hovorí len o 67 Treba postupne znížiť aj skládky a treba úplne zakázať tieto skládky. A je tu aj ten konzum v Európe, ktorý vychádza z neudržiteľného ekologického modelu. My máme istú šancu, že žijeme v tých najprosperujúcejších regiónoch na svete a máme morálnu povinnosť splniť tieto záväzky. Obehové hospodárstvo znamená, že musíme využiť náš inovačný potenciál. Tak ako kolegovia sa budeme snažiť tento návrh vylepšiť, aby sme dali európskym občanom ambicioznejší balíček, ktorý bude schopný splniť ciele 7. programu akcií pre životné prostredie. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Marias. Európske európska spoločnosť jednoducho plitva veľkým množstvom surovín, oveľa rýchlejšie plitvá, ako ich dokáže nachradiť. Spojené štáty americké exportujú 6 krát toľko viac, ako importujú, takže tam to vyzerá inak. Preto my potrebujeme obehové hospodárstvo, kde budeme mať ťažisko práve na recyklácii alebo na opätovnom využití. To znamená, že spôsob konzumácie by sa mal zmeniť spotreby. A obehové hospodárstvo prináša aj určité výhody hospodárske a to sa nám podarí vytvoriť vtedy, ak sa nám to všetko do roku 2030 podarí implementovať. O 600 miliónov každý rok znižíme výdavky, to je 1,8 miliardy takýmto spôsobom získame. Vytvorí sa veľké množstvo pracovných príležitostí a vlastne sa zlepší schopnosti aj z celosvetového meradla. Tie ciele, ktoré tu máme pre rok 2030, sa dajú dosiahnuť vtedy, ak to ťažisko bude práve na úrovni výskumu a technológií. Ďakujem. Pani Bilbao Barandika. Gracias. Ďakujem. Pán komisár, Rozhodnutie vydať sa cestou okruhového, obehového hospodárstva nám dá e, kompetitívne výhody e, nám, Európe, ktorá e, najviac vo svete závisí od dovozu surovín. Využívanie zbytkov ako zdroje je, techno, je našou budúcnosťou. Musíme využívať také E, formy výroby, ktoré vytvoria 2 milióny pracovných miest a inovačnú ekonomiku. Preto zdieľam vaše ciele, ktoré by mali byť záväzné, treba eliminovať skládky a spalovať iba naozaj nevyužiteľné zbytky. A to všetko e, v rámci spoločnej európskej ekonomiky, fiskálnej politiky a environmentálnych noriem. Okrem toho je potrebné, aby sme mali inteligentné fiskálne systémy, ktoré by podporovali opätovné používanie. Pán Flanagan. Ďakujem pekne za možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Obehové hospodárstvo musí byť viac než iba nejaké zákony alebo hovorenie o, týto, o tomto obehovom hospodárstve. Obehové hospodárstvo musí byť spôsob, akým žijeme náš život. Musíme to celé jednoducho žiť. A chceme, aby sa to urobilo, tak jedna z tých prvých vecí, ktoré chceme urobiť, je jednoducho, že budeme príkladom keď sa spýtame samých seba, vedieme my takýmto príkladom, dodržiavame tie tri R, recyklácia, redukcia a tak ďalej. No veru nie. Pozrite sa na skutočnosť, že voda, ktorú tu pijú poslanci, je to v plastických flaškách. Pozrite sa na kávovary. Vidíte, že sú tam náplne, ktoré sa nedajú recyklovať. A čo sa napríklad E, prečo vám nechutí napríklad káva, ktorá sa urobí z lyžičky, e, keď si dáte lyžičku kávy do pohára. Máme tu viaceré možnosti zaznamenať určité zníženie odpadu. Ja chodím na stretnutia výborov. My chceme, aby nás ľudia nasledovali. A tam jednoducho stále vidíte haldy papierov. Rečnička prerušuje rečníka. Skončil sa vám čas. Pán Ajkat, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Myslíte si, že prečo sme takí kritickí? No možno preto, že tu ide o dôveryhodnosť komisie, kde je veľa jasností, ktorú ste vyslubovali, aby ste boli ambiciozni, no tak musíte byť ambiciozni. Prvá otázka, máme tu akčný plán, už máme vyhlásenie, už máme stratégiu, už máme aj cestovnú mapu, už máme skoro všetko čo vlastne z tohto akčného plánu robí niečo iné ako tie vyhlásenia, ktoré sme tu mali predtým. To chceme, aby ste nám... Potom pokiaľ ide o ten legislatívny balíček, prečo to muselo byť stiahnutie roka pol pred rokom a pol, pretože jediná vec, ktorú máte, je akčný plán. To sa dá ale doplniť aj teraz, prečo ste mali, museli stiahnuť predchádzajúci plán. A keď sa pozrite na obsah, tak sú tu tie ciele menej e, prísne, menej prísne ciele v legislatívnom návrhu. Ešte jasná otázka, kde je, na, kde je vlastne ten cieľ, pokiaľ ide o a, e, efektívnosť zdrojov. To bolo vypustené a to je jednoducho veľmi zlá vec. Ďakujem pekne, pán Bogovič. Pán Bogovič. Ďakujem pekne. Obehové hospodárstvo je dobrým rozhodnutím a ja podporujem to, že komisia tento návrh predložila ešte v rámci lehoty. Mal by to byť nový model a nie iba nejaký e, nejaká kopa papierov. Musí to jednoducho byť odžité, zažité, musíme tým žiť a implementácia obehového hospodárstva musí byť mm, taká, aby sme sa sústredili na ľudí, pretože sú to práve individuálne osoby, ktoré sa rozhodujú, koľko napríklad si jedla dajú na tanier, či budú odhadzovať jedlo. Takže ľudia sa vlastne rozhodujú, že čo s týmto odpadom budú robiť. Mali by sme sa sústrediť na mladých ľudí, ktorí môžu byť takými podporovateľmi tohto obehového hospodárstva. To sú tí, ktorí vlastne môžu e, zažiť takéto obehové hospodárstvo alebo svojich vlastných domácnostiach. Takže som skutočne rád, že budeme môcť hovoriť o týchto cieľoch, ale predovšetkým sa teším na to, že jednoducho to obehové hospodárstvo budeme musieť zažiť. Ďakujem. Pán Serau Santuš, vážený pán komisár, jeden z cieľov implementácie a posilnenia obehového hospodárstva je využívanie zbytkov a odpadov. E, to je veľmi vážny problém a e, to by mala byť priorita. E, plastické hmoty a predovšetkým mikroplasty sú, sú príčinou znečisťovania aj morského prostredia, aj potravinového reťazstva. kontaminujú zvieratá, ktoré ich požierajú, spôsobujú hormonálne problémy, reprodukčné problémy a tak ďalej E, keďže, majú, e, keďže fungujú ako hormonálne disruptory, tak ovplyvňujú e, reprodukciu niektorých morských živočíchov. Minimázia tohto problému môže byť len prostredníctvom nástrojov, ktoré sa pripoja k návrhu o obehovom hospodárstve. Obehové hospodárstvo nie je dostatočné, ale je nevyhnutné. Pán Katajnen. Vážená pani predsedajúca, ďakujem za vaše komentáre a rady. Začnem tým, že viem, že komis, komisár Vele bude 1. E, decembra alebo bol v, v, v, v výbore Envy, kde sa mohol na balíček pozrieť do podrobností. Čo je poprvé e, odlišné od tohto, eh, medzi týmto balíčkom a tým predošlým. V prvom rade predošlý eh, balíč, legislatívny návrh bol založený na skromných prianiach. Pozrime sa na skládkové eh, ciele. Neboli právne záväzné a ja dúfam, že tu nie je E, politická skupina, dokonca ani zelení, ktorí by chceli zameniť tento náš nový návrh za ten, za ten pôvodný. Ten, bolo by to slabšie než tento. Ten pôvodný, teraz je to právne záväzné, predtým to bolo len, len také úsilie, na, e, dú, dúfa, nádej, že eh, niekto to bude nasledovať. Nie je to 25%, je to 10% do roku 2030. A čo sa tiež líši, je to, že nehovoríme iba o tom, ako riešiť odpad, ale aj ako aj zredukovať množstvo odpadu. To je dôležité. To je jeden z tých dôvodov, prečo chceme, sme chceli balíček poňať, aby bol realistickejší a pozerať sa tiež na to, ako by sme sa mohli vyhnúť znižovaniu alebo znížiť teda počet, počet, počet e, alebo tam množstvo odpadu a ako vytvoriť určité stimuly e, na využitie určitých cenných materiálov pre priemysel. Takže naozaj sa mi pán, keď pán poslanec Tajany e, použil to slovo reindustrializácia. To je dôležité, pretože ak naše stimuly sú správne, aj pán Telička spomínal e, ekonomické stimuly, ak sa nám to podarí poňať správne, tak to povzbudí súkromný sektor podnikateľov, inovátorov, ale tiež priemysel, aby e, verili e, tomu e, obehovému modelu viac než trajšiemu modelu. Takisto e, e, ciele recyklácie a, a skladkovacie ciele sú jedným celkom. Do roku 2030 E, úroveň recyklovania by malo byť až 65%, to bude právne záväzné. A máme tu reviznú doložku. To znamená, že do roku 2025 e, by sme sa mali pozerať na to, či treba zvyšovať e, ten stropnú hodnotu nad tých 65%. Keď sa pozrieme tiež na to, že chceme byť ambicioznejší v tom skládkovacom cieli, E, už otázka znie tiež, koľko vytvoríme pracovných miest. E, nikto presne nevie, keď sa pozrieme na e, skládkový a recyklovací cieľ. Vidíme nejakých 170 tisíc nových priamých pracovných miest. Ale nevieme pritom celkom presne, ako sa zmení podnik medzičasom podnikateľské prostredie. Ak sa pozrieme na smernicu o ekodizajne, ekopraktikách a energetickom označovaní bez rozširovania e, rozsahu, čo chceme vlastne navrhnúť, ale terajšie praktiky. Už tak našou, našim odhadom je, je, že do roku 2020 množstvo e, e, energie, ktorú ušetríme, bude taká istá ako e, každoročná primárna spotreba energie e, talianska. Ušetrí to teda prostriedky alebo zvýši kúpnu silu bežných e, spotrebiteľov takmer e, o 500 eur ročne. Nedá sa teda presne odhadnúť, aký dopad to bude mať e, na vytváranie pracovných miest. A k tomu pridáme ten náš návrh rozšíriť rozsah ekodizajnu, tak nevieme presne, aký dopad to bude mať, ale bude to určite značné a pozitívne. Pani predsednička, chcel by som poďakovať výrazne za diskusie. Snad ešte jedna, eh, jedna poznámka k plýtvaniu s potravinami. Členské krajiny chcú eh, plniť eh, ciele trvale udržateľného rozvoja. To sa spomína v balíčku. Členské krajiny teda musia podnikať opatrenia, aby redukovali odpad z potravín vo všetkých častiach reťazca, monitorovať a pokiaľ ide o pokrok, tak komisia tiež vypracuje spoločnú metodológiu v tomto smere. E, vyjasníme legislatívu, aby sa e, e, uľahčila redistribúcia ešte použiteľných potravín ľuďom, ktorí potrebujú potraviny. Takisto sa pozrieme na to, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli, aby sme pomohli členským krajinám je to veľký e, balíček, dámy a páni, a je tu množstvo priestoru pre pragmatický prístup, e, umiernenie, e, myslenie zamerané na výsledky. A my by sme sa mali snažiť nájsť nové nástroje, aby sme spotrebiteľom a podnikom dali možnosť zmeniť e, podnikateľské modely